veda. Vedu by sme mali e, používať na to, aby sme e, maximalizovali bezpečnosť výroby elektrickej energie pre ľudí. Vážení kolegovia, hovorí pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Túto e, rozpravu uzatváram. Hlasovať sa o tejto téme bude zajtra o 11.30 do obeda. Ďalším, program, ďalším programovým bodom E, sú ústne otázky a rade na tému e, vytvorenia spoločného programu EÚ pre presídlovania. Predtým, než dám slovo pani Dery, by som chcel požiadať autorov e, tejto ústnej otázky, máme troch, aby sa vyjadrili. Takže ako prvý dostane slovo pán Tavareš. Už... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Utečenci to je bez pochyby najzraniteľnejšia časť obyvateľstva mm, na svete a to sú tí najviac postihnutí. Nemôžu ostať ani doma, ani v tranzitných krajinách. Podľa UNHCR je ich asi 200 tisíc ročne. Vieme, že polovica z nich je asi v USA, v Kanade a inde a vieme, že v Európe ich nie je veľa, možno tak 4500 ročne Zhodneme sa, že je to skutočná dráma a dráma, ktorú treba naliehovo riešiť. Rada už odpovedala, švedské predsedníctvo hovorilo o presídlení o 200 tisícoch a Yves Leterm za belgického predsedníctva hovoril, že oni sú aj dôvodom existencie Európskej únie. Utečenci sú veľmi dôležití aj pre Maďarsko je pre EÚ už e, v, na začiatku toch minulého storočia sa urobili zákony pre e, presídlencov a utečencov, ale sme proti. Ale preto sme túto otázku položili rade. Je, sú skutočne prioritou pre radu? Je skutočne naliehavé pre vás, aby ste konečne podpísali nejaký papier? My sme hlasovali o dvoch správach, tie boli schválené v spolurozhodovacom postupe pre Európsky fond pre utečencov e, s britskými konzervatívcami, greckými komunistami sme urobili svoju prácu a očakávali sme, že rada urobi to isté. E, proces spolurozhodovania sa stal spolu nerozhodovaním. Bolo by to smiešne, keby to nebolo tragické pre utečencov Navyše, okrem výročných priorit potrebujeme skutočné e, opatrenia, pretože vieme, že hoci kedy môže dojsť k humanitárnej katastrofe, sme e, pri dverách alebo pri brane do Afriky a nemáme žiadne opatrenia, pretože rada bohužiaľ neukončila tento spolurozhodovací postup. Takže okrem naliehavého postupu keby e, rada podpísala, boli by aj financie a pre, pre krajiny, ktoré sa rozhodnú poskytnúť miesta pre presídlencov. Všetko je napísané v správe, mohli by sme zareagovať, vytvoriť aj jednotku pre presídlenie. Takže, vážená rada, a takto končím. Vy ste spoluzákonodarcom Nemôžem teda rade, e, radiť a hovoriť, ako by mala vydávať zákony, ale v každom prípade nemôžeme spochybňovať dôveryhodnosť EU inštitúcií. Máte len dve minúty, pán Tavareš. Pán Tavareš končí, ale už rečníka nepočujeme. Ďakujem. Ďalšou rečníčkou je pani Hirš opäť na dve, dve minúty. Iba dve minúty podotýkam. Ďakujem, pán predsedajúci. E, Nový program presídľovania je témou, e, s ktorou sme pracovali veľmi intenzívne, vyvili sme veľký tlak, e, vložili sme do nej e, mnoho energie zo všetkých politických skupín, zhodli sme sa na tom, že sme vyslali signál a nevnímali sme to ako prioritu len preto, že je to dôležitá téma sama o sebe. Ide tu o ľudí a práve kvôli situácii, ktoré teraz šelíme v Severnej Afrike, Eh, opäť eh, viac eh, si uvedomujeme, že musíme rýchlejšie príjmať rozhodnutia. Stratili sme ďalší rok. Naož, naozaj sme mohli využiť ten čas na to, aby sme diskutovali v spoločnosti o tomto probléme, pretože potrebujeme podporu aj členských štátov, aj obyvateľstva, aby podporili takýto program, aby sa etablovali aj nové členské štáty a práve táto diskusia, e, tento súhlas na spoločenskej úrovni, ktorý sme postupne a veľmi prácne budovali, sa teraz nesmie zničiť e, tak, aby e, to neblokovali niektorí aktéry. Táto téma je príliš dôležitá na to, aby sme to takto ohrozili. A práve my ako liberáli to vnímame dlhodobo ako prioritu. Myslím, že sa všetci ze všetkých politických skupín dohodneme, že sme vyslali jasný signál a teraz čakáme na to, aby aj rada jasne e, e, sa predala k tejto iniciatíve, aby sa venovala vôbec e, tomuto bodu. Ostatné členské štáty, tie, ktoré zatiaľ ešte neboli aktívne, aby sa zapojili, aby našli motiváciu. Získali sme reakcie v tom duchu, že členské štáty sú ochotné zvážiť svoju účasť. Preto žiadame radu aj v mene našej policie skupiny, ale v mene všetkých poslancov, pretože sme spolupracovali naozaj veľmi dobre, aby to rada poňala ako prioritu a aby E, sa pozrela aj na e, to, ako dosiahnuť e, tú úroveň občanov a spoločenskej reakcie, aby sa táto téma už viac neodkladala. Ďakujeme pekne. Pán Papa Nikolao ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predsedajúci. Na základe toho, čo práve povedali moji vynikajúci kolegovia, ja by som ešte dodal Pani ministerka, už je to rok, odkedy sme sa venovali tejto téme. Veľa sme na tom pracovali, dokonca sme vyslali e, až do Sýrie misiu, aby sme e, tieto správy vypracovali a snažili sme sa maximálne odvahy a dôvery dať do tejto práce a napriek tomu e, sa veci vôbec nehýbu vpred. Takže ak existuje nejaký formálny problém v rade, ak je potrebné, aby Európsky parlament zaujal stanovisko, aby sa táto situácia odblokovala, tak my sme vám samozrejme vždy k dispozícii, aby sme urobili všetko, čo môžeme. Teraz ide o to, aby sme postupovali tak, aby Európa bola účinnejšia vo svojich aktivitách aj vo vonkajšej činnosti. Nemyslíte si, že by to bol oveľa veľmi cenný nástroj v rukách pani Eštonovej, keby tento program presídlenia bol operatívny a keby fungoval a keby sme ho mohli použiť aj v Severnej Afrike, keby sme im mohli povedať, že áno, už existuje a je funkčný. Ale je potrebné, aby Európa zohrala úlohu v prvom pláne v Stredomorí Hovorili sme pred hodinou asi o financovaní aj po období roku 2013 a nezabúdajme na finančné prostriedky, ktoré sú naplánované pre tento program pre presídlenie od roku 2013 a je tu riziko, že o tieto financia prídeme aj o možnosti a to preto, že tento program nebude schválený. Potvrdzujem znovu stanovisko EPP Ide to o veľmi dôležitú tému pre EPP a nemôžeme čakať so založenými rukami a čakať, kedy sa bude opakovať Lampedusa. Teraz mene rady pani Diory. Ďakujem pekne, e, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci. Európsky parlament e, e, zaslal tri otázky na ústne zodpovedanie. Ďakujeme autorom za tieto otázky, za to, že predložili um, tieto otázky. E, tri otázky sa týkajú rozhodnutia Rady pre zriadenie Európskeho fondu utečencov e, na obdobie e, medzi rokmi 2008 a 2013 aj vzhľadom na spoločný program Európskej únie pre presidovanie. Myslím si, že mm, to dokazuje, že um, Európsky parlament uznáva, uh, že um, ľudia, ktorí sú vnúci, potrebujú našu pomoc. Rada chce poďakovať Európskom parlamentu za to, že uh, venuje svoju pozornosť um, utečencom, aby sa vyriešila ich situácia, ako povedal pán Tavareš. Ja pochádzam z Maďarska. V roku 1956 sme v Maďarsku zažili revolúciu a tá kladie na naše plecie zodpovednosť, aby sme eh, sa snažili presadovať eh, problematiku ehm, utečencov. Kríza v Severnej Afrike, tak ako správne tvrdíte, dokazuje, že potrebujeme eh, dobre fungujúci a celý európsky systém presídľovania súhlasím so stanoviskom Európskeho parlamentu, že Európska únia sa musí ujať svoje zodpovednosti v riešení problému utečencov, ak chceme zachovať svoju vedúcu úlohu v oblasti humanitárnej pomoci Teraz by som vám poskytl niekoľko aktuálnych informácií o situácii e, utečencov na libyskej hranici. E, začiatkom marca som bola na tejto tunisko-libyskej hranici. Vtedy e, tam prichádzalo tisíc utečencov každú hodinu. Väčšina z nich boli pracujúci, ktorí žiadali o repatriáciu. To bol ten najpalčivejší problém pre nich. Väčšina z nich eh, alebo v najtežšej situácii boli tí, ktorí nemali absolútne žiadne eh, dokumenty. Boli tam medzinárodné organizácie, ktoré sa o ne museli starať. Repatriácia týchto osôb eh, sa môže vyriešiť iba presídľovaním Pán Martoni, materský minister zahraničných vecí, e, práve teraz je na egyptsko-libickej hranici a e, cieľom jeho cesty je e, oboznámiť sa s situáciou. Stretol sa so zástupcami egyptských orgánov. Situácia sa však zmenila. Už tri dni z Libie neprichádzajú žiadni utečenci v tejto časti hranice. Je tam zhruba 200 osôb, ktoré e, by sa stali predmetom programu presídlenia. Ostatní, ktorí prišli do posiaľ, ne sa postarali egyptské orgány, tie ich evakuovali za pomoci Európskej únie. maďarský minister e, sa práve teraz e, stretáva s ministrom zahraničných vecí e, z Beganskej rady a taktiež s egyptským ministrom zahraničných vecí, aby riešili túto situáciu. E, pokiaľ ide o spoločnú politiku Európskej únie pre utečencov, musím zdôrazniť, že tu sa snažíme naozaj zo všetkých síl, aby sme splnili štokholmský program a ciele, ktoré sú v ňom stanovené, aby sme e, vypracovali systém spoločných cieľov, ktorý bude vychádzať z dohovoru z roku 1951 o štatúte utečencov a taktiež, aby sme dodržiavali ostatné medzinárodné e, zmluvy. Maďarské predsedníctvo e, e, sa bude zo všetkých síl snažiť vnímať tieto témy prioritne. Na základe mandátu od členských štátov sme ochotní začať rokovanie v rámci trialógu o smernici o vyselenie pracovníkov a cieľom, cieľovým dátumom je eh, rok 2012. E, teším sa na rozpravu a budem ochotne odpovedať na otázky eh, poslancov. Musím zdôrazniť, že rada uznáva význam programu presídľovania. Rada veľmi rada prijala návrhy eh, uznesenia ešte zo septembra 2009. E, tieto iniciatívy nasledovali po dohode, ktorú Európska rada prijala v roku 2008 v súlade s Európskym paktom pre migráciu a azyl. Tak, aby sa prešlo na dobrovej úrovni e, e, k presídleniu osôb e, v Európskej únii, e, ktorí sú pod ochranou vysokého komisára OSN pre utečencov. Ehm, môžem ehm, uvieť konkrétny príklad, e, že v rozhodnutí z júla a z novembra 2008 mm, rada uvádza, že podporuje presídlenie irackých utečencov v členských štátoch Európskej únie ehm, chceme pozmeniť e, Európsky fond pre utečencov e, v roku 2009 a 2010 sme sa veskar stretli s poslancami Európskeho parlamentu v tejto veci. E, členské štáty sú veľmi pružné, snažia sa prispôsobovať sa návrhom parlamentu na dosiahnutie tohto spoločného cieľa a síce, aby sa vytvoril flexibilnejší režim, ako ho navrhuje komisia. Tak ako poslanci e, správne zdôrazňujú, v dôsledku týchto neformálnych e, e, stretnutí sa nám podarilo prijať niektoré rozhodnutia, napríklad rada bola za mnohé zásadné návrhy, ktoré napríklad hovoria, že je potrebné zriadiť mechanizmus, ktoré by podporovali členské štáty, aby poskytli finančné e, programy a prostriedky na zriadenie týchto programov presídľovania. Rada však e, nesúhlasí s návrhom Európskeho parlamentu, aby po schválení delegovaných aktov na základe článku 290 e, Lisabonskej zmluvy, aby sa aplikoval postup delegovaných aktov. Stanovisko rady a komisie je v tomto rovnaké a aby sa podarilo e, riadiť program e, riadenia migračných tokov, hovorí o veľmi konkrétnych plánoch. E, takýto plán by mohol zabezpečiť lepšiu implementáciu tohto programu. Rada súhlasí s komisiou v tom, že priority v oblasti presídľovania sa týkajú najmä implementácie v praxi, preto sa musíme držať v súčasnej situácii. Žiaľ, nepodarilo sa nám dohodnúť um, na tom, aby sme každoročne stanovovali priority tohto programu presídľovania, ale nemali by sme zabúdať na to, že uh, obdobie uh, medzi rokom 2008 až 2013 v tomto období platí už uh, Európsky fond pre utečencov a platí teda naďalej a sú v ňom prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Členské štáty, ktoré spustili tieto zmeny, by boli ochotné zintenzívniť túto pomoc a taktiež rozšíriť geografické e, oblasti, ktoré by, ktorých by sa to týkalo. Členské štáty e, majú možnosť obdržať e, sumu výške 4000 eur na každú presídlenú osobu, ktorá spadá do niektorej zo stanovených kategórií členským štátom nič nebráni, aby e, sa mm, pustili do e, činnosti presiedľovania, ktoré nie sú obsiahnuté e, v súčasnom programe. Maďarsko sa od budúceho roka začne podielať na tomto programe a bude ochotné podielať sa aj na programe presiedľovania. Rada by som zdôraznila, že rada je naďalej ochotná zvážiť akýkoľvek návrh, ktorý by bol reálny a ktorý by e, bol priateľný a bol by vhodným riešením pre e, ešte stále otvorené problémy. Náš postoj je v súlade s návrhom komisie, aby sme e, zefektívnili a rozšírili súčasný mechanizmus. Bola by som rada, keby táto dôležitá téma sa už neodkladala z dôvodu nejakých právnych sporov alebo nejasností. Je mnoho otáznikov, ktoré sa týkajú e, e, aplikácie implementačných, e, delegovaných, respektíve implementovaných aktov. Myslím si, že v tejto veci by sme mali zabezpečiť pokrok bez ďalších odkladov. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k vyhláseniu politických skupín. Pán Diaz Demera ako prvý v mene skupiny EPP. Presidente. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nikto sa neprekvapí, keď ma bude znovu počuť, že solidarita s utečencami a presídlenými musí byť základným prvkom politiky spoločenstva v oblasti azylu a ďalších politik. Ale nestačí byť len solidárny s tými, ktorí pochádzajú zo slabých, eh, ekonomicky slabých spoločností ale aj pre tých, ktorí kvôli kultúre, kvôli náboženstvu alebo kvôli jazyku sú prenasledovaní. V tých krajinách, kde žiadosť o ochranu a príchod imigrantov nie sú také intenzívne, ale sú aj iné krajiny, ktoré nie sú sami schopné čeliť obrovskému tlaku, ktorý sa na nich denodenne vyvíja. E, správy Európskeho parlamentu, ako aj oznámenie Európskej komisie o programe presídlenia únie aj zmena Európskeho fondu pre utečencov e, v maji 2010. Máme tieto dokumenty, ale stále očakávame, aby rada skončila proces spolurozhodovania. Súčasné pilotné projekty v desiatich štátoch sú len malým zrnkom piesku v porovnaní s cestou, ktorú ešte musíme prejsť. Členské štáty na juhu sú pod obrovským tlakom predovšetkým odkedy začali ľudové hnutia v Egypte a v Tunisku a vojna v Líbii. Lampedusa, ktorá má 5000 obyvateľov, dostala približne 6000 imigrantov, odkedy začali tieto konflikty. Pilotné projekty, ktoré som už spomenul, sú nedostatočné a ani zďaleka nepokryjú ten tlak, ktorý je vyvinutý na Taliansko a Maltu a v budúcnosti tento tlak bude aj na ďalšie krajiny Stredomoria. EÚ musí týmto krajinám pomôcť. Je rozhodujúce, aby rada vyriešila vnútorné spory, ktoré zabraňujú plné rozvinutie Európskeho programu pre presídlenie a musí odstrániť blokáciu v rade masívne presuny obyvateľstva e, postihujú celú EÚ, nie len jej, jej časť. A na záver, minulý týždeň e, som povedala, dnes to opakujem, aby Európsky parlament bol prítomný na libyských hraniciach. Nestačí to, že minulý týždeň 10 kolegov bolo v Libii, aj my ostatní. Musíme byť schopní vyhodnotiť humanitárnu situáciu v tejto oblasti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz v mene socialistov a demokratov pán Moráš na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, e, pán minister, e, pani ministerka, ja si myslím, že tu veľmi jasno počuť e, z celej snemovne Eh, hlas eh, naprieč celým politickým spektrom, ktorý hovorí, že treba pomôcť eh, utečencom, pretože presilovanie utečencov to nie je to isté ako systém zdieľania bremena. My tu žiadame o niečo iné. My chceme, aby sme odstránili prekážky, ktoré spôsobujú, že európsky systém presídlovania utečencov je vnímaný ako veľmi ne, nedôveryhodný. My sme v podstate presídli v celej Európskej únii zhruba 4 tisíc osôb a mali by sme sa aspoň troška priblížiť tým rádovo vyšším číslam, ktoré sú utečencov, ktorí sú presídlovaní do Kanady a USA. Ľudia zo Severnej Afriky, sa e, v podstate masálne e, presúvajú do krajiny, ktorá nie je, ochot, nie je schopná zvládať tento, tento príval. A to je niečo iné. To by sme mali určite riešiť, ale potrebujeme tiež vytvoriť nejaký dôveryhodný systém a e, o to by sme sa mali pokúsiť dnes. Ďakujeme pekne. E, ďalšou rečničkou je pani Grisbeck. Pán predsedajúci, pani ministerka, máme čísla a síce viacej ako 10 miliónov utečencov vo svete. Sú to zraniteľné osoby, ohrozené ženy, deti, maloletí bez rodičov. Je to obrovská kríza a my na ňu musíme odpovedať a už e, rok konštatujeme, Európsky parlament e, schválil správu a pridávam sa ku kolegom a žiadam e, od ministrov, aby podporili ten široký konsenzus v parlamente a otázka, nechce sa mi veriť, že v rade je toľko cynizmu, aby použili tento postup na to, že prvé čítanie nemá nejaký limitný dátum na to, aby zablokovali tento spolurozhodovací postup a to platí aj pre naliehavé presídlovanie. Nemôže to čakať na rok 2012, pani ministerka. Musíme ukončiť tú schizofréniu, ktorá vedie k tomu, že členské štáty majú prísne vyjadrenia, ale opačne e, konajú tak, ako to cítim a vidíme v tomto prípade. A potrebujeme naliehavo odpovedať na súčasné naliehavé výzvy z tohto sveta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Kirkop. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja hovorím ako bývalý minister Spojeného kráľovstva pre imigráciu. Nie je nepochybné, že treba chrániť tých, ktorí sú zraniteľní a ktorí eh, hľadajú útočisko najmä z tých častí sveta, kde eh, je to pre nich nebezpečné. A eh, verím, že rada so mňou tento názor zdieľa. My, teda Spojené kráľovstvo, prostredníctvom Medzinárodného programu presídľovania sme zohrali svoju úlohu pri príjmaní žiadateľov o azyl a prostredníctvom e, snah o vytvorení komunikačného systému sme sa e, snažili e, dosiahnuť vytvorenie nejakého systému založeného na medzinárodných prioritách, ale tento program by nemal podkopať právo, právo nejakého štátu tvoriť vlastnú politiku a stanovať vlastné politiky. Rada je tlačená do toho, aby sa viac snažila a tiež by mala informovať túto snemovňu častejšie o svojich aktivitách a pokiaľ udalosti e, v Severnej Afrike, ktorým nedávno došlo, zmenia tvár tohto procesu, tak chceme vedieť ako. A pokiaľ budú zavedené nejaké povinné kvóty v členských štátoch, e, tak s týmto veľmi nesúhlasím, ale rada, mali by ste e, sa v tejto veci pohnúť. Ďakujeme pekne, pán Kirkop. Teraz pani Keller na, dva, na pol minúty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Presídlovanie je dobrým nástrojom na riešenie otázky utečencov, ako už bolo spomenuté predtým. Iné krajiny ako Spojené štáty presídlia na svoje územie každý rok desiatky tisíc e, utečencov. Mm, toto presídlovanie je určené pre e, ľudí, e, ktorí sa neuchádzajú o azyl v Európskej únii a preto členské štáty, ktoré E, neustále tvrdia, že by sme e, to mali riešiť predtým, než sa dostane tento problém do Európskeho nástroja, e, do Európskej únie. Toto je ideálny nástroj. Ale treba uvažiť aj to, že je okolo nás množstvo krajín, ktoré sú o mnoho chudobnejšie než Európska únia a napriek tomu tieto krajiny príjmajú množstvo utečencov z iných krajín. Ide napríklad o Pakistan alebo Sýriu. Tieto krajiny však nemajú nemajú ustanovizňa a zariadenia na to, aby títo utečenci v nich mohli e, dôstojne žiť. A e, tu práve môžeme pomôcť. Presídlovanie irackých utečencov do Európskej únie ukázalo, že to funguje, ale množstvo irackých utečencov, ktoré sme prijali v našich krajinách, bolo až smiešne malé. Mnoho E, ďalších medzinárodne uznaných e, utečencov by tak mohlo dostať e, novú šancu na život. A komisia sa snažila prostredníctvom svojho návrhu zabrániť Európskemu parlamentu vykonať jeho právo, parlamentné právo a ja ne, ne, mne nepripada priateľné takéto e, odkladanie toho procesu a zbrzdovanie snách. My jednoducho máme určité parlamentné práva. Ja si myslím, že teraz je to práve rada, ktorá toto právo blokuje tým, že nám tieto práva nedáva. Je to naše právo, ale aj naša povinnosť, pretože my sme volení zástupcovia európskych občanov. Takže ja by som chcela vedieť, aké konkrétne e, kroky a aký harmonogram tieto kroky e, predpokladáte na prekonanie prekážok, ktoré momentálne existujú. A chcem sa spýtať, či vy osobne chcete túto otázku nastoliť na program rokovania a to čo najskôr, pretože my strácame každý deň cenný čas. Ja Eh, veľmi nerada musím povedať, že ak sa pozeráme na ostatné nástroje, ktoré riešia eh, tento problém, tak v súčasnej situácii by sa mohli uplatniť, pretože presídlovanie by sa dalo uplatniť aj na doriešenie situácie v Afrike. To je len jeden príklad, ale sú aj ďalšie nástroje, ktoré existujú, ale nevyužívajú sa. Ide napríklad o smernicu o dočasnej ochrane alebo o eh, internej distribúcii utečencov. Sú teda nástroje, ale nevyužívajú sa, takže minimálne uh, je možné konštatovať, že členské štáty nechcú chrániť utečencov a stavajú sa k medzinárodnej ochrane e, veľmi, e, veľmi zdržanlivo. Takže spoločný azylový systém, e, ktorý má vzniknúť v roku 2012, je podľa mňa oneskorený. Ďakujeme pekne, pani Keller. Pán ho neprišiel, preto dávam slovo hneď pánovi Segedimu na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené poslanky, vážení poslanci, ja by som chcel hovoriť o prísťahovalectve. My mm, skutočne nesmieme zabúdať na udalosti v Severnej Afrike a musíme ich analyzovať. A výsledkom tejto analýzy je jedna vec. Títo ľudia e, majú chuť vybudovať demokratické systémy, ale tento proces je sprevádzaný násilím, v ktorom zomierajú ľudia, občania, ženy, deti a toto je len krátkodobý dopad toho, čo sa tam deje. Negatívne dopady pristahovalectva alebo migrácie ako takej sa však budú objavovať e, aj v dlhodobom hľadisku. Len v Líbii e, je situácia taká, že za uplynulých niekoľko dní muselo krajinu opustiť niekoľko 100 e, tisíc ľudí, pol milióna ľudí a toto komplikuje situáciu aj v iných krajinách. Západná Európa je plná. Východná Európa je e, momentálne e, nachádza sa v jednom probléme, alebo teda čeli jednému problému, a to problému e, rómskej minority, ktorá, ktorá, ktorej podiel na celkom obyvateľstve sa zvyšuje. A ak sa pozrieme na paralelu so Severnou Afrikou, E, tak e, myslím, že je to celkom jasné. Ale pozrieme sa na tento scénar. Čo keby sme týchto utečencov prijali? E, čo, ako vyriešiť tie etnické alebo kultúrne pnutia, ktoré sa môžu vyskytnúť? A tiež treba, treba pripomenúť to, že nie je možné násilne presídlovať utečencov do Európy, ak nechcú. A tento liberálny postup síce ráta s dobrovoľnosťou, ale myslím, že myšlienka migrácie je jednoducho troška chybne ponímaná. Pozrime sa len na túto miestnosť. Koľko liberálov v tejto miestnosti je tu, keď hovoríme o politike migrácie? Ja si myslím, že by sa mali hambiť nie sú ani len tu, nedokážu dosiahnuť svoje ciele a e, nemali by byť prekvapení, ak sa im nepodarí presadiť to, čo chcú dosiahnuť pri takejto dôležitej diskusii. Pre nich aspoň. Teda e, prečo nevyužiť našu, našu energiu na to, aby sme e, umožnili týmto ľuďom žiť tam, kde sú, teda v Severnej Afrike, a aby sme vrátili Európanom ich dôstojnosť. Ďakujeme pekne, pán Sege. Títo boli rečníci v mene politických skupín. Teraz má slovo pán Koje na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, rád som si vypočul pani ministerku, že zdôraznila význam problematiky utečencov a programu pre presídlencov. UNHCR hovorí o opatreniach pre utečencov a hovorí o 200 tisícoch o osobách, ktoré musia byť pokryté takýmto programom. Takže tu je humanitárne naliehavá otázka Afganistan, Kongo, Somálsko, teda z Egypt, Líbia a ďalšie krajiny. A okrem humanitárnych naliehavých otázok, ako aj spomenul pán Papa Nikolau, je tu aj otázka, že máme finančné prostriedky v rozpočte, a ktoré nevyužívame preto, pretože tieto programy nie sú jednoducho schválené. A čo sa vlastne deje, pani ministerka? Povedali ste, že správnych dôvodov nie je možné tento proces paralizovať, ale v skutočnosti tento proces je práve z týchto dôvodov paralizovaný. Sme v spolurozhodovacom postupe a pán poslanec Tavareš uh, vypracoval vynikajúcu správu, sú v nej vynikajúce návrhy, predložila sa rade a rada správnych dôvodov obmedzuje realizáciu návrhov pána Tavareša a ďalších. Takže otázka presídlenia utečencov je pre radu dôležitá alebo nie? Máme pocit, že nie. Zajtra, aj pozajtra sa bude konať Európska rada a my už teraz poznáme návrh záverov rady a pokiaľ ide o fond pre imigrantov, tak e, bude e, rada v júli tohto roka. My by sme chceli, pani ministerka, aby ste jasne povedali, čo chce Európska, Európsky parlament od rady. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Guillaume na dve minúty. Pani ministerka, kolegovia, v kontexte humanitárnej krízy v Líbii dnes ako kedykoľvek predtým je rozhodujúce, aké EÚ mala dostatočné prostriedky pre presídľovanie UNHCR od 1. marca. Medzinárodné spoločenstva sa zdieľajú e, potreby a spoluprácu tohto fondu a nikto sa nezúčastňuje, len Taliansko dostalo 50 tisíc presídlencov z Eritrea a tak ďalej, ale počula som, že bude nejaký hypotetický presídlovací program pre 4500 osôb ja by som o tom chcela vedieť niečo viacej. Zodpovednosť EÚ v tejto oblasti e, nemôže spôsobiť to, že nebudeme konať. Máme svoju zodpovednosť z oči voči našim občanom aj týmto štátom Tunisko a ďalšie krajiny otvorili svoje hranice a Európa musí podporovať a ochraňovať týchto ľudí. Ale okrem humanitárnej krízy v Líbie, tak ešte je tu aj, sú aj ďalšie výzvy a síce tri. EÚ musí mať veľkorysejšiu politiku presídlenia pre tých, ktorých je presídlenie posledné útočisko. Napríklad v roku 2009 asi 200 tisíc e, utečencov bolo presídlených e, ročne vo svete, ale len 4500 EÚ, takže z kvantitatívneho hľadiska takáto dôveryhodná politika by mala byť iná a mala by brať do úvahy to, či tie osoby sú zraniteľné a či krajiny majú infraštruktúry na príjem. Vzhľadom na existujúci systém, európsky program tak ako to parlament v roku 2010 zadefinoval, využiť skúsenosti v členských štátoch a robil poriadnu koordináciu. Ďakujeme pekne pani Guillaume. Teraz na jednu minútu pani Rozbach. Ďakujem, pán predsedajúci. V celom svete toky utečencov narastajú, či už z dôvodov konfliktov alebo prírodných katastrof. Ide o osoby, ktoré hľadajú miesto, ktoré by ich prijalo. Väčšina sa z nich vráti do krajiny povodu, ale asi 200 tisíc ročne sa presídli, ale ich podmienky sú veľmi ťažké, či už z dôvodov vojnových konfliktov alebo iných. V Európe južné hranice sú pod obrovským tlakom. Um, rôzne členské štáty majú uh, rôzne kapacity príjmu takýchto ľudí. A ja sa pýtam rady, čo sa stane so všetkými týmito utečencami, pokiaľ ide o percento tých, ktorí budú prijatí takýmto programom. Zvyšuje sa kapacita a kompetencia EÚ v oblasti a je to naozaj veľmi problematické a rada by som sa spýtala, či rada nám môže poskytnúť jasný kalendár na otázku alebo termín, že či súhlasí alebo nesúhlasí s tým, aby sme mali skutočne európsku politiku presídlenia. Ďakujeme pekne, pani Rozbach. Teraz eh, pani kolegyňa Romero López na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni poslanci, toto je jasný problém aj verejnej mienky, ako presvedčiť členské štáty, že je lepšia spoločná politika presídlenia. To, že jeden členský štát chce uchovať svoju zrochovanosť v tejto oblasti, to nie je prekážkou na to, aby existovala politika spoločenstva, ktorá zadefinuje priority a tieto sa potom odrazia aj vo finančných fondoch pre utečencov. Preto je naliehavé, aby sa táto otázka odblokovala, pretože je veľké množstvo riešení a rada by to mala zhodnotiť. Ak členské štáty môžu dostať financovanie z tohto fondu bez akejkoľvek podmienenosti, tak potom nikdy nebudeme mať spoločnú politiku pre presídlenie. Preto spoločná azylová politika je otázka, ktorá je nevyriešená. Nemôžeme to schovať a bolo by neinteligentné a hypokritecké, a teda pokritecké, keby sme takýmto spôsobom konali. A nie je to len otázka hodnot, nedostatok koordinácie a spoločnej solidarity to viacej stojí členské štáty. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Romero López. Teraz pani Flašiková Beňová na jednu minútu. Vážená pani ministerka,

Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi ma znepokojuje humanitárna situácia utečencov, ktorí utekajú pred vojnovými konfliktami, pred hladom, pred biedou. Sú to ženy a deti, sú to obete obchodovania s ľudskými bytostiami. Solidarita s týmito ľuďmi je rozhodujúca. Na to potrebujeme konkrétnu pomoc, tak aby sme podporovali utečencov ako aj krajiny, ktoré e, sú najbližšie v týchto oblastiach, kde ich je najviac. Posledné konflikty na severe Afriky spolu s vojnami na Strednom východe zhoršili už tak ťažkú situáciu. Preto potrebujeme jasné, účinné, naliehavé opatrenia, aby sme presídlili utečencov, aby sme ich dôstojne prijali. Nemôžeme naďalej čakať na rozhodnutia, ktoré meškajú zatiaľ, čo tisícky a tisícky osôb klopú na naše dvere každý deň a nedostanú na to žiadnu odpoveď. Ďakujeme pekne, pani Figueiredo. Teraz dostanem slovo pani Gál. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ako ste povedali, um, my pozorujeme e, tie udalosti e, uplynulých týždňov v Severnej Afrike veľmi dôkladne a vieme, že otázky e, spojené s migráciou sa pre Európu môžu stať veľmi pálčivé a pripravujeme si samozrejme príslušnú reakciu na túto výzvu a jedným z najužitočnejších nástrojov v našich rukách je práve otázka presídlovania. Isté, môžeme žiadať o Ehm, o lepšiu koordináciu, ale v prvom rade je eh, potrebný akýsi sociálny konsenzus a kvôli tomuto eh, budú musieť všetky členské štáty vykonať eh, isté kroky. Ja som veľmi rada, že maďarské predsedníctvo nekladie prekážky a dokonca sa snaží túto otázku riešiť. Ďakujeme pekne, pani Gál. A na záver tejto časti rozpravy dostane slovo pán Obermajer. Ďakujem. Rečník vystupuje bez mikrofónu. E, e vystupuje tu malá elitná skupina, ktorí tvrdia, že je v Európe ešte málo utečencov a v rámci Európskeho fondu pre utečencov by sme mali dokonca prilákať ďalších, ktorí budú v rámci tohto programu presedenia umiestnení do Európy, keď vezmeme do úvahy, že 100 tisíce utečencov zo Severnej Afriky prichádzajú do e, Európy a ostrov Lamperkuzo je skutočne už praská vo švíkoch. Musíme riešiť situáciu v domovskej krajine, musíme vytvárať podmienky, aby tam mohli žiť. A to je napríklad prí, prípad Egypta a Tuniska. Tam by sme zabránili týmto migračným tokom. Mali by sme taktiež e, stanoviť, ktoré krajiny z tretích krajín sú bezpečnými krajinami ako cieľové pre týchto utečencov. Mali by sme e, riešiť e, taktiež pomoc udržateľnej a štruktúralnej pomoci týmto krajinám. Ďakujeme pekne, pán Obermajer. A na záver dostáva slovo pani Diori v mene rady. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci. Ja sa pokúsim odpovedať na všetky tie hlavné otázky a obavy, ktoré boli vyjadrené. V prvom rade sa pozrime na históriu e, Európskej únie v tejto oblasti. Mnohí z vás e, poukazujete na to, že e, zaostávame za partnermi, ako sú napríklad Spojené štáty alebo Kanada, a že sme ako si menej štedrí, ale ja si nemyslím, že to je pravda. Ak sa pozrieme na počet utečencov každý rok, tak Mm, je to číslo možno nižšie v našom prípade než v prípade USA, Kanady alebo Austrálie. A rada ehm, vyhlasuje, že treba hľadať dlhodobé riešenie otázky utečencov, ale e, pozrite sa na e, tzv. spontánne žiadosti, ktoré sú predkladané Európskej únii. Ehm, týchto žiadostí je o mnoho viac než kdekoľvek inde na svete a ja teraz citujem údaje z Um, z UNHCR. Od roku 2005 do 2009 27 členov Európskej únie prijalo uh, milión 158 uh, tisíc e, žiadostí a mm, tie ostatné krajiny zhruba 300 tisíc žiadostí o azyl. Teraz hovorím o azylantoch, alebo teda o žiadateľoch o azyl a ja si myslím, že tieto čísla e, sú dostatočne výrečné. Ďalej viacerí sa, na, viacerí sa ma pýtali na harmonogram maďarského predsedníctva v tejto otázke. Ja si myslím, že každý sa zhodne na tom, že je to veľmi naliehavá otázka a musíme v nej dosiahnuť pokrok. A my sme už v januári povedali, že problém e, je akútny nie preto, e, že došlo k nejakým udalostiam v Severnej Afrike, e, ale preto, lebo jednoducho chceme veci v tejto oblasti rozhýbať. No a belgické predsedníctvo sa pokúsilo, sa, sa pokúša propagovať stratégiu tak, aby sme pokročili v otázkach napríklad nariadení Dublin a iných, a aby sme rieš, vyriešili aj otázku dlhodobého pobytu a e, pracujeme na pre, pra, pracujeme na novelizácii ostatných smerníc, napríklad o podpore utečencov. E, no a tu potrebujeme podporu zo strany e, komisie a parlamentu. Každopádne Ide o otázku, ktorú bude treba riešiť na dlhodobej báze a tam sa e, rada s parlamentom zhodnú. Rada e, príjme e, dohodu v tejto oblasti o niekoľko týždňov a tiež príjme smernicu o kvalifikácii. A a budeme e, musieť rozbehnúť e, činnosti aj v ostatných oblastiach čo najrychlejšie. A pokiaľ ide o nariadenia Eurodac a Dublin, e, nám sa podarilo dosiahnuť na rade pomerne veľký pokrok a zostáva už len niekoľko otázok, ktoré sú však veľmi politické vo svojej povahe a ďalej k podmienkam príjmania utečencov. Tam Európska komisia vyhlásila, že plánuje predložiť nový návrh a za predchádzajúceho ob, e, funkčného obdobia komisie bola, do, bola, bola uzatvorená určitá dohoda a momentálne výbor LIBE v tomto parlamente skúma možnosti zmien smerníc o príjmaní utečencov, alebo teda smernice o príjmaní utečencov. Vzhľadom k zákonodárnym právomociam bude potrebné nariadenia Dublin a Eurodac eh, predložiť na vaše schválenie, hneď ako sa dostaneme do správneho bodu a eh, komisia by mala predtým predložiť návrhy na ich zmenu a potom môžeme pokračovať ďalej. No a teraz k Severnej Afrike. Ja už som spomenula, eh, že maďarské predsedníctvo vyvíja maximálnu snahu v tejto oblasti. Eh, prebehlo niekoľko návštev na hraniciach a 11. Eh, apríla sa zíde rada, ktorá bude hodnotiť eh, situáciu a to aj aspekt prísťahovalectva. ale už ehm, v záveroch rady z predchádzajúcej rady sme spomenuli Eh, že je potrebné eh, prihliadať na záujmy utečencov. A ak chceme v tejto oblasti dosiahnuť pokrok, tak eh, musíme konať. A my sme ochotní zvolať mimoriadnú radu pre zahraničné záležitosti ešte podľa maďarské, po, počas maďarského predsedníctva. Takže my jednoznačne chceme urýchliť legislatívnu činnosť a mm, boli by sme radi, aby ste nám v tom pomohli teda tak vy ako aj komisia. A pán Koelio ako aj ďalší spomenuli aj nasledovný problém. Ide o e, novelizáciu nariadenia utečencov. Ja som spomenula vo, svojich, vo svojom úvodnom slove, že politicky e, obsahovo súhlasíme, ale e, zostávajú právne problémy, ktoré sú zatiaľ nedoriešené. No a tak, ako sa to deje vo vzťahu aj k ostatným iným nástrojom, vždy, sú, vždy sú tu spory kde e, sa hádame o tom, či použiť e, formu delegovaných alebo vykonávacích aktov a jednoducho právnici nás tak povediac e, držia ako rukojemníkov a nedovolia nám dýchať. Toto je ale veľmi dôležitý, dôležitý problém, ktorý treba vyriešiť právnicky. A len tak mimochodom je veľmi komplikované pre európskych občanov vôbec pochopiť, aký je rozdiel medzi delegovanými a vykonávacími aktmi my v podstate musíme nájsť veľmi rýchlo právne, právne, právne čisté riešenie a potom môžeme, môžeme pokračovať. Ja samozrejme plne rešpektujem Lisabonskú zmluvu, ale ten rozdiel e, nie je medzi týmito dvomi typmi aktov vždy zrejme a jasný. A v tomto prípade, podľa môjho názoru, by sme mali využívať e, e, vykonávacie akty. Ale e, budeme ďalej rokovať a ja by som ešte zdôraznila rada to, že by som nerada, aby táto otázka e, bola úplne zablokovaná tými právnymi otázkami. No a na júnovej rade e, sme plánovali otázku utečencov dať na program rokovania. Toto je veľmi dôležité a myslím, že tu potrebujeme dať týmto zásadnutiam rady príslušný obsah a domnievam sa, že len tak budeme, e, budeme schopní e, vypracovať e, lepšie riešenie, než sme mali k dispozícii pred dvomi, tromi mesiacmi. No a potom, je tu, potom tu ešte bola spomenutá jedna ďalšia otázka. Čo sa stane, ak budeme musieť čeliť obrovskému prílevu utečencov. No a ja si myslím, že tu by sme nemali zatiaľ nechávať tú našu predstavivosť lietať v oblakoch. Komisia je veľmi aktívna v tejto otázke a to sa týka tiež napríklad tuniských orgánov a medzinárodných organizácií pre pomoc utečencom. Jednoducho všetci títo zainteresovaní robia maximum preto, aby situáciu dostali pod kontrolou. No a e, najnaliehavejšou e, otázkou je otázka repatriácie a to momentálne prebieha a e, z tohto pohľadu presídlovanie je jednou z možností, ako pomôcť. Ale Taliansko predstavuje problém. V Taliansku, Taliansko už akceptovalo 125 ľudí, osôb, takže ak mám teraz správne číslo, členské štáty jednoducho sa snažia aktívne tieto problémy riešiť. Neznamená to, neznamená to samozrejme, že e, nepotrebujeme žiadnu novú legislatívu, aby sme túto otázku riešili. Nie, potrebujeme a mali by sme sa pokúšať dosiahnuť e, e konsenzus. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za E, za podporu a pomoc a ako maďarské predsedníctvo už oznámilo. Toto je téma, ktorá je jednou z našich priorít, ktorá je blízko nášmu srdcu a my sa budeme vyjadrovať aj k stratégii e, e, rómske, pre rómske etnikum a to je jedna z ďalších otázok, ktoré sú našou prioritou. Ďakujeme pekne, pani Ďori v mene rady. Pán Tavareš má faktickú poznámku. Nie, otázku už nemôžete položiť obsahového charakteru. Je to skôr pripomienka z hľadiska postupu. Rada nám oznámila, že súhlasí so všetkým až na článok 290. Takže po koordinácii s našimi denými spravodajcami a ako spravodajca pre presídľovanie by som rád predniesol dve pripomienky z hľadiska postupu. Rešníkovo bolo odňatý mikrofón. Pán Tavareš um, máme už taký veľký časový sklz, že žiaľ nemôžem vám dať slovo. Odnímam vám týmto um, slovo. Môžeme uh, prijať iba faktické poznámky v tejto chvíli.